Mr. President, honourable members, it is a great honour and pleasure for me to appear before you today. Vážení poslanci, je mi veľkou cťou prestúpiť dnes pred vás eh, na záver intenzívnych desiatich dní, keď európska demokracia bola eh, vystavená skúške. Ak budem potvrdený, bude táto prvá komisia, eh, ktorá úplne vznikla v Európskom parlamente. Je to začiatok 5-ročnej spolupráce, partnerstva a politického dialógu. Rok 2014 je veľmi mimoriadným rokom pre Európu. Pred 100 rokmi e, sa e, začali dve ničivé vojny, ktoré e, výrazne poznačili európske národy a úplne vymazali dve celé generácie. Pred 90 rokmi sa začal jedinečný projekt oslobozovania západnej Európy a, a potom to viedlo k procesu európskej integrácie. Potom sme e, nadobudli presvedčenie, že len ak môj sused bude žiť v miery a spokojnosti a ja budem môcť takisto žiť pred 25 rokmi, sa toto umožnilo všetkým Európanom. Berlínsky múr padol a tým tiež padla izolácia a krajín na východ od železnej opony až eh, keď Václav Havel formoval svoje slova, iba vtedy sa východ a západ mohli naozaj považovať za iba zemepisné svetové strany a nie politické orientácie. Keď sa pozerá na posledných 25 rokov, naozaj som eh, úžasnutý tým, čím všetkým som prešli. Moja naša dcera bola narodená v roku 1986 Um, potom sa mi narodil syn v 89. keď sa úplne nemysliteľné veci stali skutočnosťou. Môj najmladší syn sa narodil v roku 2004, keď 10 členských štátov využilo túto novú realitu a zmenili svoju spoločnosť a stali sa členmi EÚ. Pre mňa je dôležité poukázať na tieto skutočnosti, pretože sa domnievam, že veľmi často sa prehliadajú, keď sa sústredujeme na nedostatky Európy. Um, No, nechápte ma zle, sú tu veľmi závažné nedostatky, ak bude potvrdená nová komisia. Budeme musieť preukázať, že sme schopní ich riešiť. Ale možno eh, nezačíname eh, z úplne zlej pozície, ako sa to niekedy popisuje. Európa dokázala prejsť zásadnou eh, transformáciou celej spoločnosti, taktiež sa vyhla fragmentácii, zachovala jednotnú menu a dokázala e, neprajníkom, že je schopná prežiť napriek najzávaznejšej kríze od roku 1930. Aj keď isté, že e, následky sú veľmi bolestné a milión Európanov nemá pracovné miesto, nemá príležitosť do budúcna, nemajú e, sociálnu ochranu, ako by očakávali. Európa čili veľkej skúške v dôsledku globálnych politických, hospodárskych a sociálnych zmien a preto je našou povinnosťou ako politikov a verejných úradníkov, eh, aby nástroje, ktoré sú k dispozícii, aby sa využívali efektívnejšie na splnenie očakávania našich občanov. Ak ma potvrdíte vo funkcii, využijem všetku svoju energiu, skúsenosti a presvedčenie, aby som podporil eh, novozvoleného predsedu Junckera v tom, aby sme naplnili úspechom jeho program pracovných miest a rastu, spravodlivosti a demokratických zmien. Musíme opäť získať dôveru našich občanov eh, a schopnosť plniť prísľuby. Musíme predniesť veľmi konkrétne výsledky, aby sme dokázali, že inštitúcie EÚ nie sú potrebné iba na to, aby sami obzor obhospodarovali, alebo priniesali konkrétne výsledky členským e, štátom a ich občanom. Ale Európska únia dokáže len to, v čom ju členské štáty podporia. Komisia už e, by nemala robiť veci, ktoré sú len pekné a príjemné, ale mala by robiť veci, ktoré musí robiť e, a to je presne obsiahnuté aj v programe nového predsedu Junckera. A je to obsiahnuté aj v politickom programe, e, ktoré, ktorý si získal podporu aj Európskeho parlamentu, ako aj v konkrétnych e, návrhoch, e, ktoré podporila Rada v júni, e, zlepšenie regulácie, taktiež posilnenie medzi inštitúciálnych vzťahov, e, ďalej pretrvávajúca pozornosť všetkým aspektom dodržovania princípov právneho štátu a základných práv. Toto všetko sú veci, ktoré chceme zlepšiť a chceme ich viac dodržiavať. Začneme dialógom, začneme tým, kde sú naše politické priority. Ak budem potvrdený vo funkcii do začiatku budúceho roka, predložím kolégiu e, návrhy, ktoré ešte nie sú uzavreté a ktoré by mali byť stiahnuté po konzultácii s Európskym parlamentom a do roka a do dňa vám predlažím návrhy lepšej regulácie na základe medziinstitucionálnej dohody, lepšej e, regulácie taktiež, aby sme lepšie dokázali zosúľadiť naše snahy efektívnejšie slúžiť eh, európskym záujmom. Ak sa toto podarí, som presvedčený, že dokážeme naplniť eh, viacračný eh, program a na základe toho naplníme aj článok 17 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ak budem potvrdený vo funkcii, Tiež e, budem zlepšovať systém e, hodnotiacich správ, e, tak aby to nebol len prázdny proces, ale v úvode legislatívneho konania je dôležité, aby sme dokázali vyhodnocovať dopady už schválené legislatívy v praxi. Okrem toho je dôležité, aby Rada pre dopadové štúdie na komisii pozostávala z ľudí, ktorí budú konať nezávislo bez osobný záujmov a taktiež, aby pozostávala z ľudí, ktorí e, budú z mimo prostredia Európskej inštitúcií. Ja tiež budem podrobovať tieto návrhy aj kontrole kolegia a rozhodne nebudeme váhať e, predniesť slova kritiky je potrebné posilniť dialog s národnými dialogmi a keď sa využije žltá alebo oranžová karta, komisia by toto mala pozorne zvážiť a musí predložiť motivovanú odpoveď. Domnievam sa, že komisári musia byť priamejšie v kontakte a v dialógu s národnými parlamentmi v takýchto prípadoch. Ak budem potvrdený, budem si klať za povinnosť vyzývať členov kolegia, aby nadvezovali kontakt s národnými parlamentmi a aby priamo počúvali ich reakcie a potom prikladali odpovede. Výsledok Mm, sa potom bude zdieľať aj s Európskym parlamentom lepšie porozumenie o tom, čo presne znamená skutočná politická subsidiarita a pomôže potom komisii predísť e, zbytočným návrhom a tiež e, nám e, pomôže zakročovať iba vtedy na európskej úrovni, keď to bude nevyhnutné. Európska únia je spoločenstvom národov a občanov. V poslednom desaťročí sme sa ešte viac približili navzájom a bez toho, aby sme spochybňovali národnú identitu alebo význam eh, národných štátov, eh, som presvedčený o tom, že Európska únia môže byť silná iba vtedy, ak členské štáty budú silné a že sila členských štátov závisí od sily únie. Na základe osobných skúseností môžem povedať, že iba spoločne dokážeme E, dosiahnuť zmenu v globálnej otázke, ako napríklad klimatické zmeny, terorizmus, e, alebo podporovať e, suverénne rozhodnutia krajín, ako je napríklad Ukrajina. Štáty a občania sú dvoma hlavnými prvkami Európskej únie. Európska únia úplne zlyhá, ak sa budeme snažiť vytvárať ju na úkor jeden druhého. Je samotnej povahe politických orgánov e, venovať pozornosť novým iniciatívam a vyhodnocovať e, existujúcu legislatívu. Musíme lepšie počúvať potreby našich občanov a podnikov, ktoré sú adresátmi našej legislatívy. Musíme byť veľmi otvorení aj nepríjemne vo veciach toho, čo nefunguje a neprináša želané výsledky. Musíme potom prijať potrebné kroky, aby sa veci zmenili. Na to, aby sme boli úspešní, musíme e, lepšie komunikovať s členskými štátmi v členských štátoch priamo a nie len s zástupcami tu v Bruseli. A taktiež musíme zabezpečiť väčšiu transparentnosť tu v bruselskej bubline a preto navrhujem medziinstitucionálnu dohodu o povinnom registri lobbystov. Lepšia regulácia neznamená e, rušenie regulácie, nevychádza sa z ideologického presvedčenia. Ide tu o zníženie zbytočnej byrokracie, najmä pre malé stredné podniky. Ide o to, aby sme uľahčili ľuďom začať podnikať, aby mohli e, ľahšie najímať nových pracovníkov, vytvárať pracovné miesta. Chceme odstraňovať administratívne prekážky, e, duplikácie alebo zastaralé formy legislatívy. A nepodarí sa nám to, ak e, to bude poňaté ako útok na sociálne práva alebo ochranu životného prostredia. Ak sa nám podarí dosiahnuť lepšiu reg- reguláciu, tak opäť získame aj na našu stranu všetkých tých, ktorí pochybujú o účinnosti a efektívnosti Európskej únie. Ja to nevnímam ako ideologické presvedčenie, vnímam to veľmi prakticky. A ak budem potvrdený vo funkcii, navrhnem kolegom, aby boli otvorení, aby sa neváhali predniesť slova kritiky. Pre mňa sú najdôležitejšie konkrétne výsledky pre našich občanov, pre väčšinu našich voličov. Všetko, čo sa vníma ako Brusel, je negatívne a je vinné e, za všetko, čo nefunguje, bez ohľadu na to, kto je skutočne zodpovedný. Môžem vás e, ubezpečiť, e, že hádzanie viny na ostatné inštitúcie nikomu nepomôže. Práve naopak, podarí sa nám dosiahnuť to, čo chceme, ak budeme spolupracovať, ak zmeníme to, čo nefunguje. A toto sa nám podarí iba, ak budeme verní našim európskym hodnotám a zásadám. Všetko to, čo nás zjednocuje v našej rôznorodosti, musíme byť konsistentní, veľmi dôkladní a bez škrupulí v dodržiavaní princípov právneho štátu na úrovni Európskej inštitúcie a členských štátov. E, opäť, ak tu jeden zlyhá, zlyháme úplne všetci. E, komisia ako orgán, ktorý musí sledovať dodržiavanie charty základných práv, má mimoriadnu zodpovednosť v tomto smere. Ja budem vnímať ako svoju povinnosť e, poňať túto kompetenciu ako prioritnú. Nebudem váhať využiť všetky nástroje, ktoré má komisia k dispozícii, aby sme dosiahli plné dodržiavanie princípov právneho štátu a základných práv v úzkej spolupráci s ostatnými kolegami v kolégiu, ktorí e, toto budú mať tiež na starosti. Ale čo dostaneme rozsudok Európskeho súdneho dvora, veľmi rýchlo príjmem potrebné kroky na to, aby sme sa stali e, tiež signatárskou stranou Európskeho dohovoru ľudských práv. Bude úzko spolupracovať so všetkými národnými, európskymi a medzinárodnými organizáciami e, v snahe podporovať ochranu základných práv. Úspech jedného je úspechom všetkých, pretože um, všetci sa musíme snažiť eh, presadovať dodržanie základných práv. Aj tu je veľký priestor pre vzájomnú spoluprácu a je tu eh, tiež veľká potreba uh, um, ušej politickej angažovanosti, eh, tak ako to zdôrazňuje parlament a preto zorganizujeme um, každoročné kolokvium o aktuálnom stave základných práv v Európe s plnou účasťou všetkých relevantných inštitúcií a vrátane samozrejme Európskeho parlamentu. Vážení poslanci, vážený pán predseda, na úvod som sa snažil podeliť sa s vami o niekoľko myšlienok eh, o tom, prečo považujem za dôležité konať tak, ako budem konať, ak ma potvrdíte, potvrdíte vo funkcii základné práva na ochranu našich Európanov, taktiež lepšia legislatíva, ktorá bude fungovať v prospech našich Európanov a taktiež nová komisia, ktorá bude slúžiť Európanom. Teším sa na vaše otázky, tak aby sme našli e, spoločnú reč a mohli viesť dialog. Celkom isté to, čo navrhujeme, nie je jednoduché a vôbec to nie je isté, že sa to podarí dosiahnuť Žiadna zmena nie je zložitejšia ako kultúra, na základe ktorej organizácia funguje a žiadna zmena nie je dôležitejšia ako prerušenie e, veľmi dlho osočených e, e, praktík a postojov. Ale zmena, o ktorú sa snaží Junckerová komisia, je dôležitá, ak chceme opäť získať pracovné miesta, rast, spravodlivosť a nádej pre Európu. Možno to znie um, trošku hrozivo, ale len si pomyslíme na tie obrovské výzvy, ktorým čelili naši starí rodičia a rodičia, a ktoré dokázali prekonať. Bolo to o mnoho horšie a predsa prežili a prosperovali. Dlžíme to tým, ktorí vytvorili e, túto jednešnú štruktúru, aby sme inovovali, e, prispôsobili a modernizovali túto štruktúru, aby sme ju zlepšovali, aby sme e, sa postarali o to, že to, čo nám zanechali, nebude len spomínané v učebniciach dejepisu, ale že to bude relevantné dnes a zajtra pretože je to naša Európa a máme spoločnú povinnosť starať sa o ňu. A to, že je to zložité, nám dáva len príležitosťou ukázať, čo je v nás. E, e, snažme sa naplniť hrdosťou našich rodičov, aj naše deti a snažme sa preniesť Európu opäť na správnu cestu pre svetlejšiu budúcnosť. Ďakujem.